chceli uh, zabezpečiť pravidlá ohľadom bezpečnosti práce a takisto aj právo štrajku. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vystúpenie. A teraz v mene komisie uh, e, vystupí pán podpredseda Sim Kalas. Nech sa páči, pán podpredseda komisie. Máte slovo. Vážne pán predseda, máte slovo. Teraz po anglicky. Ďakujem pekne, pán